Good afternoon, everybody. I hope... Príjemné popoludnie. Dúfam, že ste sa stihli naobedovať dobre. Aspoň ja som sa najedla dobre. Nemáme síce príliš veľkú účasť zatiaľ, ale keďže jeden zo spravodajcov vchádza, usádza sa, Teším, že vás týmto môžem všetkých privítať na e, tejto našej spoločnej schôdzi a v Kopety. Správnych dôvodov ma informovali, že musím predniesť istý oznam a síce, že táto schôdza sa bude vysielať aj na internete. Teda, ak s tým nie ste stotožnení, môžete odísť z miestnosti. My prejdeme k prvému bodu a síce je to prijatie návrhu programu z oboch výborov si dostali návrhy programu, ak nebudú žiadne námietky, návrhy na úpravu programu, tak budeme tento program považovať za schválený. Ide o druhé stretnutie spoločných výborov a v kopety k téme strategického ošetrenia ombudsmanky vo veci transparentnosti legislatívnych rokovaní v rámci prípravných orgánov Rady EÚ. Návrh správy spravodajcov, tu e, Tuna, pána Lajnena, e, bol rozoslaný všetkým, konkrétne 13. septembra. Schválenie zápisnice. Pýtam sa, či môžeme pristúpiť k schváleniu zápisnice z predchádzajúcich skôdzi. Ak nebudú žiadne námietky, budeme môcť zápisnicu týmto schváliť. Prejdeme teraz k bodu 4 a síce ide o strategické šetretie ombudsmanky vo veci transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ. Najskôr dostanú slovo spravodajcovia na 5 minút každý. E, pani Túm sa však práve ohlásila, že mešká. Vzhľadom na to, že jej let bol oneskorený, teda dúfajme, že stihne aspoň záver schôdze. V každom prípade, keď príde, dostane slovo. My e, pristúpime však k programu, máme totiž e, času veľmi málo na toto spoločné stretnutie. Teda vám, pán Lajne, veľkým poteším, teraz môžem dať slovo, vy ste spolu s pravodajcom za výbor AVKO. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Ďakujem, pani spolupredsedajúca. téma, ktorou sa zaoberáme, je veľmi dôležitá. Ako otvoriť pandorinu skrinku, teda čiernu skrinku medzi um, európskymi inštitúciami a síce radu, ako ju viac otvoriť. Ombudsmanka veľmi správne ukázala prstom na isté nedostatky, ktoré súvisia s nedostatkom transparentnosti v rade Nejde o administratívny orgán, správny orgán, ale legislatívny orgán ako Európsky parlament. A preto my obaja spravodajcovia chceme vypracovať politickú správu, nie technickú správu. Je to vysokopolitická téma. Konkrétne sa zaoberá nerovnováhou v oblasti transparentnosti a prístupnosti medzi oba spolulegislatívnymi orgánmi Európskym parlamentom ktorý je súčasťou všetkých fáz legislatívneho procesu a pracuje plne transparentne. A na druhej strane je to rada, ktorá skôr funguje ako čierna skrinka, ako som už eh, spomenul. Chceli by sme sa obrátiť eh, na kolegov z oboch výborov a ďalších kolegov, či by sme mohli upraviť rozsah pôsobnosti, aby sa ne objavovali pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú všetkých aspektov transparentnosti v EÚ, teda aby sme sa držali témy. Striktne povedané, myslím, že k e, transparentnosti vo všeobecnosti sme v minulosti už vypracovali mnoho iných správ. Aj pri iných príležitostiach je priestor sa téme transparentnosti venovať. Tu však chceme ostať e, pri tejto téme. Hlavné aspekty našej správy Dohodli sme, že implementácia odporúčaní ombudsmanky by mala byť absolútny minimum na to, aby legislatívne a postupy v rade boli transparentnejšie. Je to naozaj minimum. Dá sa toho ešte robiť o mnoho viac. Transparentnosť legislatívneho procesu je nevyhnutná na to, aby sme zvyšili dôveru občanov. Európsky parlament je odhodlaný brániť a prehlbovať túto transparentnosť a tým pádom aj európsku demokraciu. Domnievame sa, že občania, médiá a ďalší aktéry majú právo volať na zodpovednosť svojich zvolených zástupcov a zvolené inštitúcie. Vysoká miera transparentnosti funguje tiež ako záruka voči istým špekuláciám, falošným správam, konšpiratívnym teóriám a podobne. Domnievame sa, že Nedostatok transparentnosti na úrovni rady znemožňuje občanom, médiám a ďalším aktérom vykonávať skutočný dohľad nad správaním jednotlivých vlád v rade. Taktiež to narúša schopnosť národných parlamentov vykonávať kontrolu pri konaní zástupcov vlád členských štátov a tiež to spôsobuje nerovnáhu medzi parlamentom a radou. Tiež kritizujeme, že rada často rozhoduje bez formálnych postupov, a to aj v oblastiach, ktoré podliehajú rozhodovaní kvalifikovanou väčšinou. Tým, že neprebehne hlasovanie, nie je možné prehľadne zistiť, kto bol za, kto bol proti. Teda nie je možné informovať o tom, ako pozíciu zostávala ktorá vláda ktorého štátu. Domnívam sa, že v demokracii je bežné, že niekedy je e, vaša pozícia väčšinová, niekedy je menšinová. V každom prípade je na mieste e, stavať sa k tomu transparentne. Vyzývame radu, aby dokonca zašla ešte e, nad rámec odporúčania ombudsmanky Navrhujeme, aby minimálne schôdzi Korepera sa vysielali cez internet, aby boli prístupné verejnosti, tak ako aj táto schôdza a naše schôdze výborov tu v parlamente sa tiež vysielajú cez internet. Je najvyšší čas, aby rada prestala konať ako diplomatické fórum a začala konať ako legislatívny orgán v parlamentnej demokracii V tejto správe zatiaľ nie je e, pasáž, ktorá by sa týkala euroskupiny. Je to neformálna, ale veľmi vplyvná skupina na úrovni rady. Domnievame sa, že euroskupina musí byť formalizovaná, musia sa zvýšiť e, štandardy transparentnosti, ktoré sa na ňu vzťahujú. Teším sa na vystúpenia kolegov k tejto našej správe. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. To bolo veľmi obohacujúce, veľmi dobre ste nám to všetko zhrnuli, pripomenuli všetkým, keďže kolegyňa Jana Tum nie je prítomná, keďže ak príde hneď dostane slovo, teraz s veľkým potešením otváram priestor e, pre kolegov. Odovzdávam týmto predsedanie svojej kolegyne Danute Hubner za výbor AVKO. Ďakujem. V mene výboru AVKO by som vás rada informovala, že sme absolvovali pred letnou prestávkou dve schôdze na úrovni nášho výboru AVKO s pani ombudsmankou. Jednak spoločne s vami a jednak aj naša samotná schôdza, kde sme prejednali túto správu ešte predtým, ako boli k dispozícii závery. A potom prebehli spoločné rokovania o uzavretí strategického šetrenia v oblasti transparentnosti legislatívneho procesu na úrovni rady. Myslím, že jasným záverom bolo, že sa máme snažiť o rovnakú mieru transparentnosti vo všetkých inštitúciách EÚ, tiež e, aj v diskusiách. To e, viackrát zaznelo. Tiež je tu odlišná politická kultúra. Nehovoríme však o politických rokovaniach, hovoríme o legislatívnych e, krokoch, čo je spojené s ďalšími požiadavkami, čo sa týka transparentnosti a priamej zodpovednosti. Tiež by som sa rada vyjadrila k tomu, čo sme odsúhlasili v júli na prvom stretnutí k tejto téme. Rada totiž sa chystá poskytnúť informácie aj parlamentu, našim obom výborom, tomu, ako sa chystá zlepšiť pravidlá a postupy v rámci legislatívnej transparentnosti. Čakáme teda na tieto signály od rady. Je nám ľúto, že zatiaľ to nemáme. Dáme však samozrejme veľmi rade priestor rade, ak tu je niekto, kto by sa chcel v mene rady vyjadriť. Keďže tu nie je kolegyňa Túm, prejdeme k teným spravodajcom. Začala by som tým, že dám slovo za výbor Pety pánu Petrovi Járovi. Nech sa ti páči, Peter. Ďakujem. Ďakujem aj eh, za to, že sa toto témou zaoberáme a za to vďačíme našej ombudsmanke. Transparentnosť Podľa niektorých je len moderné nejaké krédo. Ja to sa však nevnímam. Nevnímam to len tieto tejto politickej rovine. Myslím, že je to o mnoho širšie. Musíme sa snažiť našim občanom v EÚ dať prehľad o tom, ako prebieha rozhodovací proces. Náš parlament je extrémne transparentný v tomto smere. Prebieha množstvo menovitých hlasovaní, teda je možné sledovať presne, ako jednotliví poslanci eh, hlasujú, pričom rada koná ako čierna skrinka. Ja som bol dosť nehnevaný, keď môžem teda uviesť jeden príklad. Eh, GDPR bolo to spoločné rozhodnutie parlamentu a rady. Myslím, že bol prijatý dobrý kompromis. Ale keď eh, potom prebehnú stretnutia ako napríklad v Nemecku, mnohí občania nie sú celkom spokojní s tým, ako sa veci vyvíjajú, potom sa to popisuje, ako keby sa Nemecko nezúčastňovalo rozhodovacieho procesu a to podľa mňa nie je dobré. Myslím, že transparentnosť eh, by prispela k tomu, že argumentácia aj spätne by bola o mnoho rozumnejšia. Naši občania by mali vedieť, ako ich členský štát hlasoval a prečo prípadne, prečo, dajme tomu, to členský štát nepodporil v tej či onej veci. Spravidla to nie sú nejaké uh, svetoborné dôvody. Ani my, e, poslanci, často nevieme, ako náš členský štát v rade hlasoval. Snažíme sa to zistiť z rôznych zainteresovaných zdrojov. V každom prípade si myslím, že všetky dokumenty, ak sú označené vopred ako dôverné, to nie je celkom nevyhnutné. Musím uznať, a je treba o tom hovoriť, ja by som rád, keby seriózne rokovania prebiehali za dobrými verami. Do toho nechceme zasahovať, ale o to tu nejde. Ide o to, aby v legislatívnom procese členské štáty, aby eh, bolo verejné, ako hlasovali a prečo. Podľa mňa je to opatrenie, ktoré súvisí s dôverou eh, v celej EÚ tak aby e, sa prestalo s ukazovaním e, prsta, aby sa prestala hádzať vina z jedného na druhého aktéra. Ďakujem pekne. Nepoznám to všetkým kolegov. E, pani Virginie Rozier za skupinu SAD za výbor PETY. Ďakujem pekne. Ja sa vyjadrím v mene našej kolegyne Jude Kirton Darling, ktorá je teňovou spravodajkyňou výbore PETY a potom sa vedrím vo svojom mene ako koordinátorka, ak dovolíte Teda Jude, kolegyňa ako tieňová spravodajkyňa, to prednesiem po anglicky, ak dovolíte. Jude by sa rada poďakovala obom spravodajcom za túto vynikajúcu správu. Domnieva sa, že jasne pokrýva všetky zásadné prvky správy ombudsmanky a tiež jasne popisuje pozíciu parlamentu v snahe podporiť odporúčania ombudsmanky. Tiež sa domnieva, že to jasne zôrazňuje rizika nekonania v tomto smere. tiež e, vnímajú varovné signály v texte. To, že je svetkom o svojej krajine e, cynických prejavov a taktiež nedôvery v jej krajine voči EÚ, preto oceňuje e, takto snahu o prehlbenie transparentnosti. Domnievame sa, že je to jeden z kľúčových faktorov, ktorý prispeli k hlasovaniu o Brexite a tiež chce vyzvať všetkých, aby sa poučili z tejto skúsenosti. Vždy v parlamente budú ľudia, ktorí budú chcieť, aby Únia zlyhala. Nikdy sa im nepáčili spoločné hodnoty ani myšlienka spolupráce a solidarity. Jediný spôsob, ako pro ne bojovať, je e, konať čo najtransparentnejšie, najotvorenejšie, tak ako sa tvrdí e, vo Washington Post, e, demokracia zomiera v tme ako Deňová spravodajkynia za skupinu SAD vo výbore Pety plne podporuje e, tento prístup na správy. A teraz e, vo svojom mene aj ja by som rada spolu so s kolegyňou poďakovala obom kolegom e, za ich odvedenú prácu. Myslím, že to veľmi dobre zapadá aj do činnosti ombudsmanky Emily O'Reilly, ktorú tiež vysoko oceňujem. Táto správa jasne dokazuje, že nielen tu jednoznačne chýba transparentnosť, e, sú tu o mnoho nižšie štandardy transparentnosti, ale taktiež sú tu nesplnené základné atribúty dobrej správy veci verejných. E, to, čo spravodajcovia napokon tiež zdôrazňujú, tento nedostatok transparentnosti ide v rozpore s e, princípom otvorenosti, blízkosti k občanom v rozhodovacom procese v EÚ. Preto súhlasím s analýzou Jude Kirton Darling, že členské štáty sa snažia takto zbaviť svoje zodpovednosti, hádžu vínu na Európsku úniu, prípade, že prijali rozhodnutie, ktoré chcú, aby sa schovalo, namiesto toho, aby ho predstavili o, priamo občanom. Teda domnievam sa, že je našou povinnosťou e, veci zmeniť. Ešte raz sa chcem preto poďakovať e, kolegom. E, chcela by som vysoko oceniť ich výsledky práce a tiež pani ombudsmanku a jej Navrý Verím, že sa podarí presadiť odporúčania tak aby sme sa dopracovali k vyššej transparentnosti v rozhodovatom procese EÚ a verím, že e, sa dopracujeme k letnému hlasovaniu, ku ktorému budú ochotné členské štáty sa prihlásiť. Kolegyne Jana Tom medzi tým vošla do sály. Dohodli sme sa, že spravodajcovia dostanú 5 minút. Nemusíte využiť celých 5 minút, ale máte priestor, nech sa páči. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za to, že som prišlo niečo neskôr, e, sme školami lietadlo, dokonca som nechala batožinu na letisku, neviem presne, ako sa k batožine ani dostanem. V každom prípade som tu, využijem celých 5 minút, jednoznačne áno. Chcem sa poďakovať kolegovi Olajnenovi za vynikajúcu spoluprácu. To nie je často prípad tu v Európskom parlamente. V každom prípade dúfam, že sa bude na tomto základe dobre stavať aj ďalej. ďalej Tiež sa chcem poďakovať obom kolegom z výboru PETI a tiež z výboru AFKO aj sekretariátu. Hlavné signály, ktoré vysielame, e, sú také, že podporujeme ombudsmanku, to naše upozornenie považujeme za dôležité. Inštitúcie a ich úlohy sa postupom času menia. Parlament a rada sú spolu legislatívne orgány, preto by mali byť zosúladené aj v prístupe k práci. Transparente je, e, teda parlom, parlament je veľmi transparentný vo svojej e, práci, zverejňujú sa pozície v hlasovaní, taktiež zápisnice sa zverejňujú, ako aj prijaté dokumenty, všetko je teda plne transparentné tu v parlamente. Ale e, na úrovni rady to žiaľ takto nie je, dokonca sa to nevzťahuje ani na schôdze korepera. Ako sa uvádza v zmluve, rozhodnutie by sa malo prijímať e, čo najbližšie k občanom. To znamená, že všetky inštitúcie sú povinné konať otvorene, transparentne to je dôležité pre priamu zodpovednosť. Tiež je tu nerovnováha medzi spolulegislatívnymi orgánmi a keď verejnosť nie je spokojná s výsledkom členské štáty, veľmi ľahko môžu ukázať prstom na parlament, e, ktorý vlastne nesie vinu za všetko. A pritom naše rozhodnutia samozrejme sú verejné, transparentné, verejno však nevidí, že často výsledok je len záverečnou fázou dlhej cesty e, e, boja medzi parlamentom a radou. Často sa to portretuje tak, že všetko to zlé sa prijíma na úrovni členského štátu, teda vláda, a, a všetko zlé prichádza z Bruselu. E, napríklad vysávače uhorky a podobne. Národné parlamenty tiež sú veľmi neskôr informované o rozhodnutí svojej vlády na úrovni rady alebo vôbec nie sú informované. Na toto v správe tiež poukazujeme. Správa je veľmi jednoznačná, jasne uvádza, že rada by mala dodržať odporúčanie ombudsmanky. Tiež je dôležité vyslať jasný signál v tomto smere. A síce, že parlament predstavuje transparentnosť a otvorený demokratický proces. Ďakujem. Much, eh, Tum. Eh, Ďakujem pani Tum. Mohli by sme prejsť z ECR. Nie, Marias tu nie je, kto by ho zastúpil nikto, takže Alde. Nech sa páči, majte. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som veľmi rada poďakovala za vynikajúcu prácu pani ombudsmanke a chceme jej prácu samozrejme podporiť a v druhom rade by sme chceli potvrdiť všetko to, čo práve uviedol pán Leinen a pani Tun. Myslím si, že sa im podaril obrovský kus práce, vynaložili obrovské úsilie. Musíme v tejto ceste pokračovať, nezdať sa. Myslím si, že ide o nesprávnu kultúru zo strany rady. Mm. Ak budú konať a, za, a akýmsi spôsobom zakrývať svoju prácu, nuž e, to nie je vôbec v súlade s tým, čo podporujeme my v parlamente, alebo typ práce alebo štýl práce, ktorý podporujeme my. Oni sú predsa dôležití z pohľadu tvorby politík a nemôžu sa skrývať za to, že e, niečo urobil Brusel. To je veľmi, to je veľmi dôležité zdôrazniť a práve teraz nastal ten dôležitý moment, aby sme túto situáciu riešili musíme vplývať na to, aby sa prestali skrývať. Myslím si, že teraz nadišla príležitosť eh, sa venovať jednotlivým odporúčaniam pani ombudsmanky. My sa budeme ďalej zameriavať aj na jednotlivé špecifické body uznesenia, ako hovoril pán Leinen. Myslím si, že jednotlivé body sú vynikajúco rozpracované. A z takého osobného pohľadu, nuž, ja by som rada prispela k niekoľkým pozmenujúcim návrhom. Ehm, myslím si, že otázka transparentnosti je jednou z tém, na ktorej treba ďalej pracovať. Takže veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne aj pani ombudsmanke. Ďakujem. Gue, but... Nevidím tu za GUE pani Kuneva, potom zelený, Gua, Kostadinka Kuneva tu nie je, takže teraz ideme k zeleným. Margrete Auken, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Jo za túto správu. Stručná, jasná práca. A držíme sa tej témy demokratického deficitu v Európe a jadra tohto problému, pretože naše vlády sa spárávajú tak, ako keby rada bola medzivládna organizácia s celou tou diplomáciou, tajnosťami bez demokratickej kontroly. A potom je to veľmi dobré mať takéto krytie pre svoje lži o činoch a podobne a potom hádzať vinu napríklad na parlament a podobne, keď sa veci nejako dejú a rada by mala sa naučiť čo najskôr fungovať ako európska inštitúcia, ktorá je transparentná, má účasť. Takže som veľmi spokojná s bodom 11 tejto správe, kde sa veľmi jasne hovorí, o čo ide a kde sa aj zdôrazňuje, že pokiaľ Národný parlament nemôže sledovať, čo sa deje, a nemôže sledovať, ako hlasuje ich vláda a aj sa správajú ostatní. Ja som bola predsa v Dánskom parlamente veľa roka, rokov a predstavte si, že parlament by oznámil o chvíľu, že takto sme sa rozhodli bez toho, že by sa povedalo, kto za čo hlasoval a čo povedal počas procesu. To je bol škandál. A rada toto presne robí Myslím si, že sa to bude ťažko meniť. Je to veľmi zakorenený zvyk a oni pracujú ako diplomati a nie ako legislatívci. Ale my musíme povedať, že ako to má byť. A tu je ten problém. A musíme získať národnú tlač na našu stranu aj vlády, pretože ak národná vláda nesleduje, čo sa deje, tak ani národná tlač. A ale ak to zlepšíme, keď to bude transparentné, ľudia budú musieť sledovať, čo sa tu deje. To je tá výzva správe ombudsmanky a aj správa teba, e, Jolajnen. E, veľmi sa teším že sa, a dúfam, že sa nám podarí presvedčiť vlády, aby pochopili, o čo tu ide. Ide tu o európsku budúcnosť, európsku dôveryhodnosť. ako aj e, kredibilitu rady. Ďakujem za Avko e, Zelených, Max Archenson. Budem stručný, je to dobrá správa. Mohli by sme byť ešte kritickejší na adresu rady. Veľmi dobrá správa. Teraz by som rada prešla k, k e, Fabiovi Castaldovi EFDD Takže nech sa páči, kto bude hovoriť. Ďakujem veľmi pekne. A ja mm, by som sa rada vyjadrila k tejto téme. Súhlasím plne s tým, čo sa uvádza v správe. Ide o zásadnú tému a preto sa chcem poďakovať pani ombudsmanke za jej prácu. Jej úloha je nesmierne dôležitá a je dôležitá aj z pohľadu monitorovania toho, ako fungujú európske inštitúcie. Ak by sme nemali takéhoto spojenca, akým je ona, tak by sme vlastne nemohli sa tejto téme vôbec venovať. Pani, eh, pani ombudsmanka vydáva samozrejme aj výročnú správu, ku ktorej som ja spravodajkyňou. A v nadväznosti práve na celú jej prácu musím dnes len uvítať eh, musím len uvítať eh, našu spoločnú správu, ktorá sa týka vyšetrovania ombudsmanky. Samozrejme, my sa staviame kriticky k práci um, rady. Podľa mňa to nie je demokratické, ako postupuje pri dodržiavaní transparentnosti rokovaní. Súhlasím s kritikou, ktorú vyslovili kolegovia. Je neuveriteľné, že sa nezaznamenávajú pozície jednotlivých členských štátov v priebehu prác na jednotlivých legislatívnych spisoch. Myslím si, že to poškodzuje demokraciu, poškodzuje to právo občanov na prístup k dokumentom. Neregistruje sa dokumentácia a verejný register dokumentov um, nie je jednoducho prístupný a takisto, takisto sa hovorí aj o tom, že sa snažia o zachovanie tajomstiev v súvislosti s jednotlivými dokumentami. Takže myslím si, že by v tom mal panovať určitý systém a takisto aj problém označovania limit. To je vec, ktorá by sa mala preskúmať. Podporujem spoločnú správu a teším sa aj na pozmeňujúce návrhy, ktoré podľa mňa určite posilnia jednotlivé časti správy, pretože pretože občania majú právo na prístup a transparentnosť legislatívnych rokovaní a transparentnosť e, prístupu k dokumentom. Takže veľmi pekne ďakujem. Takto budú vyzerať naše kroky. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Herolf Nemanc, nie, nechceš hovoriť? Ja som si myslela, že niekto tu bude mať konečne iný názor. Takže, Žerom, Ty si sa hlásil. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád upozoril na jednu vec. Nejde len o, o ocenenie ich práce. Chcel by som naozaj zablažiť obom spravodajcom k výsledkom, ktoré dosiahli opatrenia, ktoré navrhujú, ak by sa podarilo presadiť, Znamenalo by to úplne iné ústavné vnímanie e, fungovania európskych inštitúcií. Bol by to veľký prilom. E, ja sa chystám predložiť jeden jediný pozmeňovací návrh, ktorý ešte e, navrhuje, aby sme zašli o niečo ďalej v článku 16 v odseku. A tam sa o, hovorí o tom, že by sa mali zverejňovať totožnosti vlád čo to Podľa mňa bolo na mieste e, systematicky odhaľovať e, identitu e, vlád a ich zástupcov, pretože v niektorých krajinách e, sa hrá istá hra, nie len to, že sa tvára, že nie sú zodpovední, ale v tých zriedkavých prípadoch keď sa to podrik odhalí, to tam bol, e, tak sa osoby potom odvolávajú, že tam neboli oni prítomní, že tam boli ministri, štátni tajomníci, tak sa to, dajme tomu, vo Francúzsku často deje. Potom, keď už, dajme tomu, títo ľudia nie sú e, ministri pre európske záležitosti napríklad, potom problémy kampaní e, v mene stranických záujmov sú schopní ukázať prstom na konanie iných, ale ich konanie nie je možné dokázať, čo je úplne absurdné. Tým pádom pádom by sme teda zastavili všetkých demagógov, aby o niekoľko rokov neskôr potom zneužili situáciu vo svoj prospech. Všetci poslanci tu v Európskom parlamente za každým, keď sme prítomní na nejakej schôdzi, tak je to verejné. A keď nie sme prítomní, aj to je verejné. Za každým, keď hlasujeme, bez ohľadu na to, ako hlasujeme, tak je to verejné. A keď nie sme prítomní na hlasovaní, aj to je vlastne verejné. O 5, 10, 15 rokov je možné odhaliť, či som bol prítomný, či som nebol prítomný, ako som hlasoval, alebo či som vôbec hlasoval. Samozrejme, aj keď e, platí voľnosť vo výkone poslaneckého mandátu. Predsa len je tu priama zodpovednosť poslanca voči voličovi a to by sa malo vzťahovať aj na členov vlád, členských štátov. A to, že sa prejednáva návrh transparentnosti, ide vlastne predovšetkým o boji proti pokritectvu v prvom rade. Ďakujem. A posledným je Elmar Brok, tieňový za EPP. Nech sa páči. Pani predsednička, Môžem pokračovať práve pri tejto téme svetuškárstvo. Áno, naozaj je to tak. Že keď vlády hlasujú nejako v rade, tak potom doma vyhlasujú, že to nie je populárne, že neboli pri tom. Chýba tu jednoducho ten pocit zodpovednosti. A to je aj to, čo nám chýba v očiach verejnosti. To je štrukturálny problém. Ide o to, aké informácie dostávajú občania, potom sa tu hovorí o tom, že keďže chýbajú informácie, tak dochádza k fake news a to je naozaj pravda. Žiaľ je to tak. Myslím si, že z tohto dôvodu Takto by som to povedal. Súhlasím s úmyslom, cieľom tejto správy, ako aj s tým, e, čo hovorí pani ombudsmanka, aby sme práve kvôli týmto dôvodom dosiahli väčšiu transparentnosť. S tým plne súhlasím, ale v tom prístupe, ako sa to má robiť, tam mám niekoľko pripomienok. Začnime so stretnutiami veľvyslancov, koreperom, kde má byť všetko transparentné. Máme u nás predstavenstva vedenia politických strán, to je otvorené, potom by museli byť konferencie predsedov otvorené a podobne. Máme to? Nemáme to. Predsedovia strán a podobne nemajú verejné rokovania. Takže nemôžeme kritizovať to, čo sami nerobíme aj to by bolo svetuškárstvo, len tak sa tváriť, že sme takí. A mohli by sme e, takto pokračovať a musíme sa vyhnúť vytváraniu takýchto problémov. Žiadame veci, ktoré sú e, ústavnoprávne a potom členov, členské vlády na, v prvej polhodine, keď sa rokovalo o novej zmluve, to e, zničili všetko. To boli konštitucionálne otázky, ústavné otázky. Bol to výsledok konventu, kde sa hovorilo, že Rada ministrov má mať rok, rokovania, ktoré sú verejné. To bolo to východisko. A podľa ústavy je len jedna Rada ministrov A keď chceme mať parlamentný systém, tak potrebujeme dve komory. A rada vykonáva legislatívnu prácu a keď e, nevykonáva legislatívnu rádu, napríklad Rada ministrov zahraničných vecí, tá nemôže takéto veci vykonávať. Čiže to by nemohla byť tá druhá komora. Čiže aj tam treba veci e, prebrať. My hovoríme len o tej časti práce rady, kde funguje ako druhá komora, kde vykonáva legislatívnu činnosť. A tam je dôležité, aby v parlamentnom zhromaždení takáto ministerská rada rokovala na verejnom rokovaní, pretože tam sa príjmajú rozhodnutia a každá vláda by mala vysvetliť, prečo ako hlasovala. To je to, čo potrebuje verejnosť. To je to východisko a potom môžeme ísť ďalej a postupne e, zahrňať ďalšie kroky. To by sa mi zdalo logické. Ja si myslím, že to bude fungovať totiž len vtedy, keď odborné, e, keď rady odborných ministrov nebudú mať zákonodárnu funkciu, potom nebudeme mať žiadne body A. A jednoducho sa to tam povie, čo sa prebralo, nikto nevie, kto ako hlasoval. E, Rady odborných ministrov musia sa stať výbormi Rady ministrov. A takto dosiahneme parlamentnú štruktúru a potom sa môžeme rozhodnúť, čo bude verejné a čo nebude verejné. Myslím si, že takáto štruktúra kde sa hovorí, že by sa prijímali rozhodnutia s parlamentnou zodpovednosťou, to bola tá prvá alebo druhá komora, to je jedno. Mne sa zdá, že to by bola logická štruktúra a to znamená, že mnoho z toho, čo sa v správe hovorí, je správne a dá sa prebrať. Ja to budem podporovať, ale mali by sme sa ešte raz pozrieť možno na to, ako sa dá tá štruktúra tak vybudovať, aby bolo jasné, že, e, to, e, že je to účinné a že to zodpoveda e, rozhodnutiam z ústavného konventu. A je to to, čo máme aj v správe Bresobrok, ako sa to dá vybudovať a do, do akého stupňa budeme verejní, to je predmet ďalšej diskusie samozrejme ale nesmieme zabúdať na to, že aj my nemáme všetky rokovania verejné, takže to nemôžeme ani od rady žiadať. A posledná vec, naša prvá úloha nie je zohľadňovať e, čo aj verejnosti, vedomosti národných parlamentov v tomto procese. Jednoducho musí byť jasné, že každá krajina má svoje vlastné predpisy ako preveruje, kontroluje svoju vlastnú vládu a ako sa táto vláda správa v rade. A každý štát to má vyriešené inak. Niekde sú to výbory pre európske záležitosti, ktorí dokonca aj predpisujú vláde, ako má vystupovať v rade. A my musíme sa starať o to, aby sme vytvorili predpoklady, že e, parlamenty členských štátov môžu ešte viac a lepšie kontrolovať vlády, svoje vlády. Predsa radu kontrolujeme my ako celok. To nie je úloha národných parlamentov. E, národné parlamenty musia kontrolovať svoju vládu a jej správanie v rade a nie kontrolovať alebo usmerňovať celú radu. Ďakujem. Ja chcem sa vyjadriť ako poslankyňa, ako člen. Ja považujem za úplne neprijateľné, že keď si pozriem na tú súčasnú situáciu v Európskej rade, tak chcem povedať, že vám vysielame veľmi silné posolstvo. Až doteraz rakúske predsedníctvo rady nedodržalo svoj záväzok ktorý dal Heinz Passmann na spoločnom zasadnutí AVKOPETI 11. júla od 11.50 do 12.30, keď povedal, že sa zavezuje informovať Európsky parlament o pokroku rady v sebareflexii a v tom, ako zlepšiť postupy a E, rokovací poriadok, pokiaľ ide o legislatívnu transparentnosť. Teraz je už koniec septembra a zatiaľ sme nič nedostali. Považujem to za neprijateľné. Teraz nehovorím ako predsednička, teraz hovorím ako poslankyňa. Danuta je predsednička. A na záver chcem citovať E, pána Leinena, ktorý hovorí rade, prestaňte konať ako diplomatický orgán, konajte ako demokratická inštitúcia. Konec citátu. To je moje posolstvo vám. Ďakujem, Cecília. Myslím, že sme sa dostali na koniec. Neviem, či spravodajca niečo povie na konci, ale stručne prosím, Jana, ty? Kto? Áno, ďakujem veľmi pekne kolegovia za príspevky. Naozaj mi to pomohlo práve vstup pana Broka, ktorý už o tomto hovorí roky a e, pokiaľ viem, nič z tejto inštitúcie nevyšlo. Takže možno teraz sa musíme k tomu pristúpiť z iného uhla a vymyslieť inú cestu, aby sme dosiahli svoj cieľ. Áno, je to veľmi smutné, že rada nereagovala na list, ktorý poslala ombudsmanka a teraz držia bobrika mlčanlivosti. Áno, a hovorila som s viacerými osobami a povedali mi, že že žiadna transparentnosť, my sme tu diplomati a diplomacia nepotrebuje transparentnosť. Bolo to veľmi silný signál od nich, veľmi zvláštne. Áno, jo? Kolegovia správne povedali, že transparentnosť v rade je nová by umožnila nové konštitucionálne vnímanie EÚ. A síce, že rada je zákonodarca a nie medzivládne grémium. A pri transparentnosti, pokiaľ ide o pozície členských štátov, tak by to ukázalo, že vlastne na EÚ sa pozeráme ako na cudziu moc, s ktorou nemáme nič spoločné. Je to Brusel, to je cudzia moc a, my, a nikto nechápe, že je súčasťou toho a zúčastňuje sa na tom. Takže väčšia transparentnosť by potom skutočne ukázala a možno aj zmenila v budúcnosti niektoré negatívne javy. Elmar Brok, ktorý je vždy veľmi múdry, má možno nie pravdu, pretože Koreper len odráža to, čo sú u nás výbory a rada odráža to, čo by bolo u nás plénum. Takže správne začíname s tým, že Koreper by mal rokovať verejne, lebo funguje ako výbor. My nechceme predsa zverejňovať jednotlivé prípravné rokovania jednotlivých veľvyslanectiev misií. Ani my nezverejňujeme naše prípravné stretnutia, ale keď konuje korep, rokuje koreper, je to ako náš výbor. Potom v článku 14 sami hovoríme, že rada sa má chápať ako legislatívna komora a našim cieľom je, aby bola len jedna e, rada, jedna legislatívna rada, s tým súhlasím s Elmarom. A týchto 16-17 výbor e, rád, ktoré máme, to nebolo plánované, to sa tak vyvinulo a je to súčasť tej neprehľadnosti, ktorú máme. Ďakujem všetkým za vyjadrenia, ktoré ukazujú veľmi jednotný pohľad na vec a teším sa na vaše pozmenujúce návrhy. Ďakujem a to je koniec stretnutia. Chcem povedať v mene oboch predsedov, že konečné hlasovanie v spoločnom výbore bude 21. novembra. To znamená, lehota na pozmeňujúce návrhy je 3. október do konca rokovania. 3. október, pozmeňujúce návrhy do konca pracovného dňa. Ďakujem veľmi pekne. A Avko ide na svoje vlastné rokovanie. Ďakujem aj Cecily za to, že